Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Parlement européen. Dobrý deň všetkým, dámy a páni. Srdečne vás vítam v Európskom parlamente v Bruseli. 375 miliónov Európanov volilo 736 členov Európskeho parlamentu. Práve toľko ich dnes bolo zvolených. Dnes máte možnosť sledovať veď možné vysielanie. Európa čeli kríze, či ju to posilní alebo oslabí. Pozdravujeme vás z stanice RFI Francúzsko. Máme tu mnoho aktérov prítomných. Všetci sa vyrovnávame s touto krízou. Vítame srdečne pána Almuniu, ktorý je Európskym komisárom pre hospodárske a menové otázky. A vy, pán komisár, ste skutočne v centre týchto záujmov pani eh, Bajrafik Freiberga. Vy ste boli bývalou prezidentkou Lotyšska, dnes ste podpredsedničkou skupiny, ktorá sa zamýšľa nad tým, ako Európa v, v roku 2020-2030 bude vyzerať. Sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli. Máme medzi sebou aj Nicole Fontaine. Srdečne vás vítame. Vy ste boli francúzskou ministerkou aj predsedničkou Európskeho parlamentu medzi rokmi 1999 a 2004. Dlhé roky ste pracovali v tomto Európskom parlamente a niečo nám o tom poviete. Máme tu ďalších dvoch korespondencov, eh, David Brenly z Ekonomistu a pán Svedník z, zo slovinskej televízie. Okrem toho tu máme aj pre poslucháčov stanice RFI informáciu o tom, že niekedy dôjde k nejakým rušeniam, ktoré súvisia sa tým, že niektoré pracovné miesta, mnoho pracovných miest muselo byť zrušených a budú nejaké šumy v jazykových verziách. Dobre, teda dnes sa musíme vysporiadať s hospodárskou krízou a zaoberáme sa aj otázkou volebnej účasti, ktorá zdá sa je veľmi slabá. Pani Fontaine, dovolím si opýtať sa vás, prečo sa Európa nezaujímajú o tejto otázky? Zdá sa, že občania nemajú dostatočný prehľad o tom, akú úlohu zohráva Európsky parlament. Táto úloha je e, veľmi progresívne rozšírená. Sú tu všeobecné voľby, e, postup rozhodovania, ktorý vyplynul z Maastrichtskej zmluvy, sme zrovnoprávnení s radou ministrov a prepašte, pán komisár, v marci roku 2099, keď e, padla komisia, to bol veľmi dôležitý politický čin a o to sa prečnil aj parlament, ale bohužiaľ voliči o tom nevedia. Pán Almunia, vy ste európsky komisár a do istej miery ste teda zodpovední aj za túto krízu. Narasta nezamestnanosť, znižuje sa kúpyschopnosť obyvateľstva. Boli sme svedkami mnohých svetových konjunktúrnych balíčkov, ale žiadny spoločný európsky plán Ehm, núka sa nám otázka, boli ste na dovolenke, keď sa riešila hospodárska kríza, alebo ako to vlastne bolo? Možno došlo k nejakému problému s informáciami o tom, čo presne Európa podnikla. V novembri minulého roka Európska komisia predstavila konvergenčný plán, ktorý sa schválil na úrovni 27 eh, zásadov eh, štátov a vlád získal si širokú podporu. To už prináša konkrétne prvé výsledky a je to prvé konkrétne európske opatrenie a poprvýkrát došlo k tomu, že takéto prvé dôležité hospodárske rozhodnutie sa prijalo spoločným hlasom a to viedlo k tomu, že príslušná finančná podpora na podporu hospodárstva a boj proti kríze v Európe bola táto pomoc bola rovnako vysoká ako v Spojených štátoch. Pani Freiberga, vaša krajina bola najviac zasahnutá touto krajinou musela požiadať o 7,5 miliardy eur pomoci a 5 rokov po vstúpení do Európskej únie. Môžem sa vás opýtať, či vás Európa nedostatočne chráni? Ja si myslím, že kríza e, zasiahla Lotyšsko veľmi nečakane. Nikto o tom dopredu nevedel. Nikto z nás, ale u nás to bolo tak, že zaznamenali sme e, veľmi rýchly rast. A práve preto nás táto kríza teraz tak silno zasiahla. Všetko sa odhralo veľmi rýchlo a veľmi rýchlo to bude aj postupovať a práve preto pre nás je teraz tak dôležité, aby sme uplatňovali tento európsky plán konjunktúry. Je to pre nás skutočne rozhodujúce. Pre naše obyvateľstvo celkom iste je dôležité, aby sme získali jeho dôveru, aby sme získali dôveru investorov a aby sme stabilizovali celú situáciu. V tomto smere je veľmi dôležitá spolupráca a solidarita v Európe. Je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pani Fonten, myslíte si, že európska solidarita vôbec existuje? Aj čo sa týka krajín vo východnej Európe, lebo niekedy sa zdá, že nie je dostatočne rozvinutá. Čo sa týka solidarity, ona nepostačuje. Mohli sme toho spraviť podstatne viac. Čo by som chcel na tomto mieste povedať e, na vašu adresu, pán komisár, je to, že Európsky parlament už vlastne období pred krízou upozornil komisiu na to, že finančné trhy nie sú dostatočne pod ohľadom. Tak toto bolo, pán komisár. Boli tam výmeny názorov a bola tam určitá skupina, ktorá v tejto súvislosti vypracovala zaujímavé návrhy. A myslím si, že tieto skupiny mohli dopracovať, táto skupina mohla vypracovať aj výsledky, ktoré boli dobré. Podľa mňa, čo sa týka solidarity, tak je veľmi dôležitá. A síce sa nám podarilo predísť európskej bankovej kríze, ktorá bola veľmi dramatická a musíme si uvedomiť, že toto je veľmi zásadné. Čo sa týka G20, keď sme sa pripravili tiež veľmi dobre. A toto skutočne musíme zdôrazniť. A síce práve preto, aby sme mohli lepšie dohliadať nad e, medzinárodným finančným kapitalizmom. Chcela by som ešte upriamiť vašu pozornosť na jednu vec. Čo sa týka eura, určite zohralo veľmi dôležitú úlohu. A to v tej súvislosti sa podarilo predísť dramatickejším dopadom krízy. Ak by sme teda nemali euro, pravdepodobne by sme sa všetci nachádzali v veľmi zložitej situácii. Tak by to bolo a, lebo toto je skutočne veľmi dôležité v týchto diskusiách. E, pán Cigník, vy by ste chceli reagovať? Vy ste žurnalista z, zo štátnej slovinskej televízie a pri tých otázkach, ktoré sa týkali eura. Chceli by ste položiť otázku pánovi Almuniovi? Sure you know that... Viem, pán komisár, že asi viete, že v eh, spustenie eura v, eh, na Slovinsku, v Slovensku eh, bolo veľkým úspechom. Lepšie sme zvládli krízu. Myslíte si, že kritéria pre euro by mali byť interpretované flexibilnejšie, aby sa pomohlo ešte ďalším východoeurópskym krajinám v tom, aby zvládli e, vážnu, závažnú ekonomickú krízu a možno, že e, by ma zaujímali aj e, vaše, vaše, vaše komentáre, pani prezidentka. Podľa môjho názoru euro bolo veľmi veľkým úspechom. Je to výborný nástroj na ochranu členských štátov eurozóny. Dnes je tam 16 štátov, ktoré patria do eurozóny, potom sú tam aj štáty, ktoré sú pristúpiť Lotyšsko, Litva, a ďalšie krajiny, ktoré sú chránené eurom. Posledných mesiac sme sa zaoberali tým, tak povediať, každý deň, že sme diskutovali s lotiskými orgánmi. Zaoberali sme sa tým, akým spôsobom môžeme zabrániť tejto kríze alebo jednoducho proti nej bojovať. Áno, boli tu isté prognózy, a možno sme neboli v stave prijať príslušné opatrenia. Jednoducho situácia je taká, taká, aká je. Euro je tak povedať kotva. A lotiské orgány prejavili ambíciu pristúpiť eurozóne v najbližších rokoch a toto je určitý faktor, ktorý priťahuje investície, ktorý zabezpečuje istotu. Čo sa týka Lotyska, Maďarska alebo iných štátov, tak e, snažíme sa poukázať na to, čo môže dosiahnuť solidarita medzi štátmi eurozóny a medzi tými štátmi, ktoré majú problémy, Lotisko, Maďarsko a tak ďalej. Prepačte, ešte by som spomenul nejaké čísla. Takže solidarita, lebo to je taký všeobecný pojem, preto by som to ešte doplnil. Mali sme tu jeden nástroj, ktorý sa týka externých finančných potrieb štátov a toto číslo dosahuje 12 miliárd a teraz je to 50 miliárd. My sme navrhli tú pôvodnú sumu, aby sme zvýšili tú sumu štvornásobne, aby táto suma bola dispozícii tým štátom, ktoré sú na to odkázané. Toto je dôkaz európskej solidarity. A toto je v súlade aj s posilnením aktivít Európskej centrálnej banky. A potom je to samozrejme aj využívanie štruktúrálnych a kohezných fondov. To je úzko prepojené. Spolupracovali sme s maďarskými a lotyšskými orgánmi, aby sme zabezpečili potrebné reformy. My sa snažíme obnovovať Európu každý deň. Pani Freiberga, keď teda počujete si vyločili slova pána komisára, ste spokojná alebo ste očakávali viac od Európy? Očakávala ste tak povedať nejaké, nejaké európske riadenie hospodárstva? Alebo aký je váš názor? Ja si myslím, že euro ukázal svoju opodstatnenosť a chcela by som pripomenúť to, že by sme nedržali stanovený plán. Mali sme možnosť pristúpiť 1. januára 2008. Žiaľ je to tak, že od nášho vstupu do Európskej únii sme zaznamenali vysokú mieru inflácie a na základe tejto inflácie nebolo možné dodržať tento stanovený časový plán. Žiaľ, je to tak lebo čo sa týka ostatných hospodárskych indikátorov, tak tie boli skutočne veľmi pozitívne. Ale tento ukazovateľ inflácie, tam sme mali skutočne problémy. A tu sa nám nepodarilo tú infláciu znížiť. Mali sme množstvo nástrojov na kontrolu inflácie, všetky tie štrukturálne fondy, ktoré išli do našej krajiny, ľudia, ktorí išli do zahraničia a ktorí potom posielali peniaze svojim rodinám v Lotisku Jednoducho nastal veľký konzum, tým pádom narastli aj ceny a vtedy to bolo obdobie, kedy veľmi významne rástli ceny energii. To znamená, že bolo tam viacero faktorov, ktoré spolu pôsobili. A myslím si, že teraz to bude podstatne zložitejšie ako minulosti. Euh, ja by som ešte chcela pripomenúť ďalšiu skutočnosť. Európskej únii máme určité rozpočtové prostriedky, ktoré sú nedostatočné a ktoré vôbec nezodpovedajú tie politikám, ktoré by sme chceli realizovať. Áno, spomínate, je to 1% HDP, alebo chceli by ste mať európske dlhopisy? Ja si myslím, že mali sme si pozrieť tie metódy a mali by sme jednoducho overiť tie metódy, ktoré tam máme, pán komisár. Určite viete, že je to možné. Pozrite si, ako funguje USA ako oni konali počas krízy, jednoducho sa poučili a my jednoducho, preto by sme sa mali poučiť aj z tých prostriedkov, ktoré oni poskytli. Ja plne súhlasím s pani Lafontaine, Európa musí mať vyšší rozpočet. Členské štáty a parlament sa musia snažiť. Jednoducho oni majú dohľad nad rozpočtom a Jednoducho, ak by ste sa riadili tým, čo navrhla komisia, pred 5 rokmi mali sme teraz vyšší rozpočet. Ale zoberme si takú, taký štát ako Lotisko, ktoré sa nachádza v zložitej fáze konjunktúry. A tam tie podporné prostriedky sa zoštvornásobili. A tam bolo možné prísť s európskymi dlhopismi, aby sme im pomohli. Dokonca aj ja som za to bol zodpovedný. A takto sme našli finančné prostriedky. 5 miliard pre Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko a jednoducho v mene Európskej únie je nutné zabezpečiť prostriedky. Lenže tých 5 eh, eh, miliard nestačí, potrebujeme 100 miliard na to, aby sa Európa roz, rozbehla novú infraštruktúru, no, nové štruktúry v najlepších podmienkach občanom musíte naozaj povedať, čo robíme. Európska investičná banka tento rok zvýšila svoje pôžičkové e, kapacity o 40 štruktúrálne a kohezné e, fond, fondy pre krajiny ako je Maďarsko, Litva, Lotyšsko e, zvýšili o približne v porovnaní asi 3 až 4 HDP. Takže takéto, takéto pôžičky sú, sú, sú dôležité, musíme sa pripraviť, musia sa tieto krajiny pripraviť na projekty, dokazujú, musia vedieť tieto prostriedky ale aj použiť. Ak chceme občanom povedať, e, ukázať, aké dôležité je e, voliť pre Európu a, používa- e, a sledovať európske dianie, tak treba povedať, čo sa naozaj deje. Mnohé veci sa naozaj dejú. Rozšírenie Európskej únie pred piatimi rokmi a tak ďalej bolo veľkým úspechom v tomto ohľade. Rozumiem všetkému, čo hovoríte, pán komisár, ale otázka. Podporili by ste Európsky parlament zajtra pri jeho snahe, žiadosti o, o úplnú, úplnú revíziu e, európskeho rozpočtu, aby sa použili e, prostriedky na európske politiky. Áno, ale moje skúsenosti z pozície e, komisára z pred 5 rokov, keď sme boli uprostred diskusie o finančných výhľadoch pre roky 2007 až 2013, v priebehu tejto diskusie som si všimol, že rada a rovnako aj parlament podstate prijali čísla, ktoré boli menej ambiciózne než e, čísla, ktoré predložila komisia. E, takže to sa dialo a ja to veľmi dobre viem. Verím v Európu, tak ako každý iný e, v tomto Európskom parlamente, ale otázka znie, aké kroky by sme mali na každodennej báze prijímať, aby sa prijímali správne rozhodnutia. Nie je to otázka krokov, je to otázka disponibility prostriedkov na výstavbu Európy, pretože inak ľudia budú naozaj sklamaní. Ak mi dovolíte prehovoriť v mene eh, pre, hovoriť ku komisii, boli tu reformy, eh, boli tu reformy, ktoré vlády mali realizovať. Vla, vláda ich naozaj realizuje. Myslím si, že nie, nie je tu eh, iná cesta, nie je na výber, ale keď ste hovorili o pomoci novým členským krajinám, tak musím povedať, že si myslím, že potrebujeme mechanizmy také, aby tieto prostriedky aj dos- e, boli distribuované tam, kde sú potrebné. Pretože napríklad e, v Lotyšsku e, je nedostatok, pokiaľ ide o pokrok v týchto projektoch. Inými slovami, je tu veľmi silné byrokratické spomalenie a to znamená, že E, projekty e, od ich iniciovania až po ich uzavretie e, trvajú príliš dlho a byrokratické požiadavky by sa dali oveľa lepšie zoštíhliť a zjednodušiť. Dôležité je, aby po ukončení projektu, keď si, treba požičať prostriedky, je dôležité, aby tie, tie, ten čas, ktorý je potrebný na to, aby sa prostriedky objavili naozaj na účte, tak aby sa zrýchlili. Je to príliš pomalé, príliš pomalé pre ekonomickú obnovu týchto e, žiadateľov. To je pravda, ale e, e, toto všetko platí pre Lotyšsko, ale samozrejme nie všetky krajiny majú rovnakú e, absorpčnú kapacitu. Niektoré z nich sú závislé na, na miestne a územné samozprávy daných oblastí. Samozrejme máme rovnaké množstvo byrokracie pre obrovské množstvo a veľké projekty. Samozrejme súhlasím, je tu príla byrokracie a niekedy je veľmi ťažké vykonávať kontrolu zo stranu parlamentu, ale nie je to rovnaké vo všetkých členských krajinách. V niektorých členských krajinách je priebeh lepší ako v iných. Samozrejme to závisia od toho, o akých reformách sa vôbec bavíme v krajine, ako je vaša, eh, alebo v iných krajinách E, sa treba len približovať európskym úrovňam. Musíme hovoriť o európskom rozpočte. Je tu množstvo reforiem, ktoré treba e, realizovať pri e, existujúcej politickej vôli, konsenze a ochote všetkých zúčastnených členských krajín. Toto sa deje často. Vidíme, že mnohé krajiny po vstupe do Európskej únie e, sú veľmi úspešné a vidíme príklady inde, príklady iných krajín, ktoré e, neprešli rovnakými úspechmi, majú však rovnaké pravidlá, rovnaké postupy, rovnaký rozpočet. Takže treba si položiť nasledovnú otázku. Treba nájsť porozumenie, alebo dokážeme nájsť spoločné lepšie pochopenie toho, čo chcú tieto krajiny dosiahnuť a potom ich podporiť. Nie je to len na Brus- Bruseli, pretože e, mnohé e, rozhodnutia sa dejú v krajinách, v Rige, v Talíne, v Budapešti, kdekoľvek inde. Myslím si, že e, sa ne ne nedostatok pozornosti venuje týmto projektom. Pán Drený, teraz z týždenníka The Economist, už dlho sme vás nepočuli, ale možno vás zaujíma niečo iné, čo e, sa odlišuje toho, čo sme doteraz hovorili. E, hovorí sa tu o liberalizme a to sa vo všeobecnosti kritizuje. Keď e, počujete všetky tie výzvy pre zvýšenú činnosť Európy ako celku, ľudia si niekedy myslia, že je to nejaký elegantný mechanizmus, ktorý e, zlepší fungovanie Európy, ale ja si myslím, že je to v podstate iba kód, ktorý spočíva v politickej teológii. Je to napríklad Európa, ktorá je o mnoho lepšie regulovaná ako finančný sektor. Keď si pozriete napríklad na to, že sa e, čoraz viac žiada európskych zdrojov na európskej úrovni, na druhej strane sa neustále hovorí o tom, že sa e, znižuje priorita politiky schopnosti e, ďalej sa hovorí o úlohe priemyselného odvetví. Ja som si v Bruseli všimol, že v súkromí mnohí oficiálni predstaviteľe hovoria, že e, v podstate nie je až taká ideálna situácia v oblasti hospodárskej súťaže a predstavte si, že by sa museli platiť zvýšené dane za európske zdroje. To všetko bude znamenať znížený rast a mnohí ľudia toto presne otvorene hovoria za zatvorými dverami v Bruseli, ale e, ja sa pýtam, či by nebolo čestnejšie, keby títo ľudia veľmi otvorene a verejne povedali voličom, áno, môžeme zmeniť európsky model, môžeme znížiť riziko, ale dosiahneme znížený rast. A samozrejme bude tým pádom aj menej pracovných miest. Mne to prípada celkom jasné. Teda viac Európy alebo menej Európy? To sa pýta pán Reny z týždenníka The Economist. Pýta sa na to teda, či chceme viac regulácie alebo menej regulácie. V niektorých prípadoch chceme viac regulácie. Ak by nebolo dostatok regulácie, finančný systém by zlyhal. Ak by nebola dostatočná regulácia, došlo by k zneužitiu niektorých právomocí. Mnohí ľudia vo finančnom odvetví tvrdia, že je potrebné zmeniť postupy, je potrebné vypracovať nové nariadenia s parlamentom a s radou. Je mnoho oblastí, kde je potrebné zlepšiť nariadenia a zároveň musíme veľmi jasne voličom povedať, že to nemôžu byť nariadenia, ktoré budú ohrozovať dynamiku hospodárstva. Teda potrebujeme politiku, ktorá zlepší dynamiku našho hospodárstva. Musíme otvoriť nové možnosti, novému rastu, ale nepotrebujeme slabý rast na základe finančného prístupu. Potrebujeme skutočne zdravý rast, ktorý bude založený na produktivite, účinnosti, zlepšení, zlepšenom vzdelávaní a školení. My na európskej úrovni musíme skombinovať hospodársky rast, hospodárske aspekty a sociálne aspekty, pretože máme isté sociálne hodnoty. Ja s vami v plnej miere súhlasím s tým, čo povedal pán komisár, ale to, čo hovoríte, pán komisár, v, Európskej, v Európskom parlamente, e, sme už spomínali, hovorili sme o tom, že je potrebné vytvoriť agentúry, ktoré sa budú, budú venovať práve týmto otázkam, otázkom, ktoré sú tak blízke Európskom parlamentu. My nechceme ísť proti uh, hospodárskej súťaži. Musíme nájsť dostatočnú rovnováhu. Myslím, že treba povedať, že najhorší scenár by bol zaviesť protekcionárske opatrenia. Myslím, že v tomto sa všetci zhodneme. Všetci sa zhodneme v tom, že by to bolo to skutočne najhoršie riešenie. A ja chcem vyzvať, aby sme sa tomuto vyhli. Aby sme sa vyhli aj tomu, že máme návrhy komisie, máme tu smernicu Mekrých o hedžových fondoch, možnosť zaviesť hedžových fondov, zjednodušiť fungovanie hedžových fondov. Komisia nechce zjednodušiť toto fungovanie, chce len zaviesť správnu reguláciu v tomto smere, aby boli vhodnejšie riadené tieto fondy v Európe. Parlament to žiada už veľmi dlho, bolo to schválené v Európe a tiež na samite G20 a tiež aj na druhej strane Atlantiku. Je to teda pre všetkých aktérov veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme nemali k dispozícii finančné výrobky, ktoré sú mimo pôsobnosti akokoľvek regulácie. Teda na tomto princípe sa všetci zhodneme, ale sú isté výhrady. Konkrétne existujú dve hlavné riziká. Poprvé, umožní to fungovanie fondov, ktoré majú sídlo v daňových rajoch a budú fungovať v Európskej únii. A po druhé, to nie je v našom návrhu, ale mohlo by k tomu dôjsť, ale náš návrh to nehovorí. My by sme chceli dosiahnuť to, aby samotné fondy boli monitorované a boli dostatočne transparentné, aby panovali ste jasné požiadavky na transparentnosť. Žiaľ, ja to už nebudem, ale parlament bude vyzývať k tomuto. Ak sa vytvoria fondy a ak budú fungovať fondy iba v Európe, potom s vami súhlasím, ale situácia je iná. Veľká väčšina hedžových fondov nie je tu v Európe, nie vo Veľkej Británii ani na kontinente. Sú niekde na Kejmenských ostrovoch alebo v Antikve. Čo tu presne máme urobiť my ako Európania na to, aby sme nad nimi mali nejaký dohľad? Pani Bike Freiberga by chcela povedať? Ja si myslím, že v každom prípade máme fondy v Európe, niektoré z nich disponujú veľkým kapitálom. Ak sa nám podarí ich kontrolovať dobrým spôsobom, ak budeme mať dostatočnú transparentnosť, tak podľa mňa by to mohol fungovať ako model pre zvyšok sveta. Mali by sme rozhodne do toho zapojiť aj ďalšie krajiny, alebo respektíve priviesť ostatné štáty k tomu, aby sa zapojili do procesu transformovania medzinárodných finančných systémov. naša verejnosť sleduje túto situáciu. Je to dôležité nielen pre napríklad penzijné fondy a pre investorov, ale ide o to, aby každý dôveroval finančným systémom. Je dôležité dôverovať kapitálu. Toto je podľa mňa veľmi zásadné. Musíme mať takúto dôveru, bez toho nebude, nedosiahneme opätovnú konjunktúru. Psychológia samozrejme zohráva v oblasti hospodárstva veľmi dôležitú úlohu. Transparentnosť a dôvera, to je veľmi dôležité. Dnes sa ešte nespomínal jeden pojem, a síce nezamestnanosť. Podľa mňa je to dôležitá téma. 10% v súčasnosti v Európskej únii, čo sa týka iných štátov, ako napríklad Lotisko, tam tá miera dosahuje takmer 20%. Situácia by sa mohla ešte zhoršiť, mala byť explozívna a potom je dôležité, aby európske inštitúcie, pre všetkým Európska komisia, e, prišla s nejakými návrhmi. Áno, práve na tom pracujeme, snažíme sa. My sme zahájili určitú iniciatívu spolu s Českým predsedníctvom a síce chceme mať summit rady, ktoré sa, ktoré sa bude zaoberať otázkami zamestnanosti. Dovolte mi, aby som vám to trošku objasnil. Áno, bol to mini-summit. Prečo to bolo? Bolo to preto, lebo sa to podarilo s pomocou parlamentu a dôležité je, že komisia prišla s tou myšlienkou, aj sociálni partnery povedali, že majú záujem o účasť na tomto samite. No ale svojho času to zlyhalo na niektorých národných vládach, ktoré chceli ukázať smerom na Brusel a chceli povedať, no a čo robí Brusel na takomto samite? No a keď potom na tom samite sme povedali vážené hlavy štátov a vlád, prídete na takýto summit do Prahy, všetci povedali, že máme ešte veľa práci. No, Dámy a páni, máme ešte dve minúty a musíme potom ukončiť našu diskusiu. Ešte raz by som položila jednu otázku a myslím si, že dôležité je, že to sa niek- o niekoľko hodín sa dozvieme výsledky volie. Aké sú vaše obavy, pani Freiberga? Ja pevne dúfam, že tie prognózy, ktoré hovorili, že um, ehm, pravicovi extrémisti a lavicovi extrémisti dostanú a množstvo hlasov. Pevne dúfam, že toto sa ukáže ako nesprávne. Po, pevne verím, že ľudia budú hlasovať, teda respektíve hlasovali dobre, podľa rozumu a pevne dúfam, že nenastane situácia, že vyhrajú extrémistické strany. Ešte pani Fontaine? Máte obavy? Ja by som si želala taký Európsky parlament, ktorý je otvorený svetu a ktorý sa bude snažiť riešiť krízu, ale zároveň to nesmie prebiehať na úkor tretich štátov. Sú tu veľké výzvy, napríklad reformovanie spoločnej polnospodárskej politiky, potom ide aj o pomoc rozvojom štátom, je tu o udržateľné hospodárstvo, ochrana životného prostredia a tak ďalej a samozrejme aj solidarita. Ja pevne dúfam, že ten parlament, ktorý dnes bol zvolený, bude takým parlamentom, ktorý bude zrelý a bude riešiť výzvy vo, no, vo svete. A pevne verím, že parlament bude v stave oznamovať ľuďom, o čom sa tu diskutuje, čo sa schvaluje, čím sa zaoberá. Toto je záver našej diskusie. Tento večer samozrejme bude pokračovať. Môžete sledovať náš program. Ďakujem pekne eh, Európskom parlamentu za organizovanie tohoto podujatia. Dovidenia zatiaľ.